chiamo, facciamo finire la telefonata al nostro collega. Eh? Ecco, penso che... Eh, buongiorno a tutti, eh, penso... Dobré ráno všetkým a myslím, že nemáme tu veľa kolegov, ale tí, čo sú eh, zodpovední, sú medzi nami, tak môžeme začať. Máme prebrať jeden bod e, pred hlasovaním. Ja budem predsedať a potom pán Buzek e, prevezme mm, program tohto dňa, ktorý je dosť hustý. Mám pár ohlásení. Najprv prijatie programu, ak nemáte námetky, tak teraz e, oznámim, čo budeme robiť. V, v rámci práce máme dosť veľa práce a budeme musieť si prispôsobiť náš kalendár a budeme musieť robiť drobné zmeny kvôli eh, veľkej legislatívnej záťaži vitre. Takže toľko som vám chcel povedať a poslame vám e-mail so zmenami po letných prázdninách. 4. septembra v Bruseli máme e, zasadnúť akože plánované, potom 11. septembra máme e, novú schôdzu naplánovanú v Štrasburgu, to je spoločná schôdza s výborom pro, pre životné prostredie od 7. E, večer do 8.30 večer, to bude Eh, o energetickej únii a potom bude schôdza ITRE, naša vlastná od 8.30 do 10.30 pm a potom od 2. oktobra v Strasburgu bude schôdza od 7. do 10.30 večer, takže ako vidíte máme dosť eh, hustý program na jeseň. Dostanete to všetko písomne, čo skoro. A teraz schválenie zápisnice zo schôdzi. Ak nemáte námietky, zase, že nie, tak zápisnica je prijatá. Idem na bod 4 a to je prvý bod na programe a to je respektovanie súkromného života a ochrana osobných údajov v elektronickej komunikácii. Dám slovo spravodajkyni pani Kalas. 5 až 6 minút a potom ďalšie kolegové vystúpia. Pani Kalas. And as you, as your... Ďakujem. Ako ste už eh, uviedli, je nová schôza výboru, tak začnem s tou témou časového plánu, ktorú uviedli viacerí tieňoví spravodajcovia, ktorí chcú predlžiť eh, lehotu tej správy ja to nepodporujem, pretože tú správu sme dali kolegom, ako náhle to bolo poslané na preklad pred mesiacom, takže to časovanie je veľmi tesné, ale zároveň Libe stále ešte dodržia svoj kalendár, takže musíme sa držať e, toho, ak chceme mať šancu, že kolegovia z Libe nás e, vezmú do povahy. Čo sa týka obsahu, e, nezmenili sa definície Rozhodli sme sa držať kodexu. Viem, že Libe teraz navrhlo zmeniť definície e, v naredení e-privacy, takže ja rada prediskutujem s kolegami, aký bude najlepší prístup. Jeden bod pre mňa bol chrániť e, dôvernosť komunikácií a zatiaľ stále zachovať priestor pre inovácie. Táto debata sa často popisuje veľmi čierno-bielo, ale keď e, užívateľia e, stratia dôveru v technológii kvôli zneužívaniu ich údajov, tak e, spôsobíme oľa väčšiu škodu v ekonomike, ako keby sme to regulovali hneď od začiatku. Z toho dôvodu v niektorých oblastiach dám viac priestoru pre inovácie, napríklad tým, že zahrňam e, ten prvok kompatibilného účelu pre ďalšie spracovanie údajov v súlade s mm, GDPR, alebo e, výnimku pre domácnosti, ktorá bude umožniť e, len pojem, keď konečný užívateľ požiada o službu. Ale na druhej strane moje stanovisko za široka podporuje návrh komisie. Ďalší dôležitý bod e, pre náš výbor je, aby tento návrh bol technologicky neutrálny. Napríklad je to príliš veľké zameranie na webové prehľadače v návrhu komisie, pričom občania stále viac e, e, používajú aplikácie a pripojené zariadenia a tiež e, si nemyslím, že rozlišovanie medzi cookies tretich a prvých strán bude relevantné. Musíme skôr sa zamerať na dopad na súkromie, ktoré majú tieto cookies. Niektoré cookies sú potrebné na poskytovanie služieb alebo zlepšovanie služieb. No celkovo si myslím, že musíme poskytnúť stimuli, aby mm, podniky e, vypracovali praktické riešenia pre užívateľov a tiež, aby im dávali na výber. Ak užívateľ e, si zvolí, že nechce, aby e, bol sledovaný a nedá ich, je svoj súhlas a potom za to nemá prístup k službám, to nie je voľba, e, či um, akceptujete cookies a dostanete služby, alebo neakceptujete cookies a nedostanete služby. na e, možnosť voľby je že bude, vás budú sledovať, alebo môžete zaplatiť za peniaze. A e, tiež e, súkromie e, má zachovať e, viac alternatív, že aké je, chce užívateľ vzdielať a s kým a spoločnosti budú musieť vybudovať dôvernejší vzťah s užívateľmi tým, že e, si rozlišia, aké e, údaje sú pre nich citlivé čo do ochrany údajov a súkromia a preto musia e, vypracovať viac možností sledovania a prečo podniky nepožiadajú, e, sa nespýtajú sa užívateľov, aké potrebujú informácie. E, Zberu dajov od užívateľov vedie často k skresleniu a k chybám, ktoré vedú k nesprávnemu podávaniu reklamy a e, schopnosť užívateľa vypracovať si vlastný profil by bol dobrý prístup k rovnakým témam mám isté obavy e, a pochybnosti, čo sa týka používania e, tých predmetov, kde je Wi-Fi sledovanie, pretože to neposkytuje možnosť výberu a môže to byť kontraproduktívne a môže to spôsobiť úzkosti u občanov, pretože vidia, uznám, že sú sledovaní, ale nemôžu s tým nič urobiť a myslím si, že by sa to mohlo pre účely sledovania nahradiť štatistickým účtovaním. A tiež chápem, že v niektorých prípadoch e, údaje e, nezbierajú e, verejné orgány, ale telekomunikačné firmy, takže pre nich je ťažké získať súhlas k bezpečnosti a k porušovaní ochrany osobných údajov. I dôvod, prečo som vymazal tento článok, bol duplicita. Myslím, že medzi článkom 40 eh, kodexu elektronických eh, komunikácie GDPR a smernice o ZNIS, tieto témy sú už pokryté. A e, v neposlednom rade myslím, že predmet článku 11, ktorý sa e, týka riešenia možností e, medzi členskými štátmi pristupovať na komunikáciu medzi občanmi je príliš široký a nemyslím si, že treba v tom zmysle meniť smernicu o elektronickom súkromí čo sa týka ochrany súkromnej sféry jednotlivcov a aj komunikácia. Preto som znovu zavedla tie právne základy, ktoré sú uvedené v smernici o elektronickom súkromí. Tiež chápem, že členské štáty nemôžu uležiť žiadnu povinnosť, ktorá by znížila bezpečnosť komunikácie komunikačných sietí a služieb a to je bolo úplne eh, kontraproduktívne, že na jednej strane by sme eh, ukladali tieto pravidlá občanom a podnikom, aby eh, zachovali dvornosť e, a na druhej strane im umožnili znižovať tieto štandardy. Ďakujem a teším sa na diskusiu. Ďakujeme kolegyni Kallas. Ďakujeme za to, že ste hovorili e, jasne a krátko. Pán Rybiš, prihovoriť za pána Bonyho, Mateslavo. slovo. Ďakujem. Chcem poďakovať pani kolegyni Kaj Kalas. Myslím si, že tieto témy sú tu veľmi jasne uvedené, ktoré sú dôležité pre našu budúcnosť v tejto virtuálnej oblasti. Videli sme, že reálny svet sa teraz premieta do virtuálneho sveta a nové algoritmy a umelá inteligencia hrajú veľkú úlohu, dôležitú úlohu taktiež zbieranie masových údajov. Mm, toto má obrovský dopad pri e, nie len v súkromnom živote, ale aj v hospodárskom živote. Je dôležité si uvedomiť, ako môžeme v súkromnej sfére sa postarať o to, že niektoré e, údaje nie sú e, ošifrované alebo niektoré osobné údaje. A tak, aby sme ich mohli používať napríklad pri štatistike alebo podobne, aby to bolo zmysluplné. No a jasné, že neutralita technológie bude hrať dôležitú úlohu pre spotrebiteľa, je extrémne dôležité, aby taktiež bola dodržaná transparentnosť. Napríklad, čo sa týka cookies, tak e, tam si môžete e, to sami nastaviť, aby ste e, si sami ovládali, koľko údajov do dispozícii. Máme taktiež nové oddelenia na univerzitách, ktoré sa zaoberajú tým, ktoré údaje sú používané, ktoré pochádzajú z našich počítačov. No a toto je z môjho pohľadu rozhodujúce, aby malé a stredné podniky tu zase nečelili dodatočnej administratívnej záťaži. Vieme, že úradník na ochranu údajov a podobne, že všetky tieto nové pravidlá môžu viesť k prílišnej administratívnej záťaži. No a preto by som chcel srdečne poďakovať Kaje Kala, spravodajkyni, že sa s prostredníctvom svojej správy snaží dosiahnuť mm, vyvážené stanovisko. Vieme, že tu máme smernicu NIS, ktorá taktiež s týmto súvisí. No a pri eh, kľúčovacích, šifrovacích technológiách je veľmi dôležité mať záruku, že pokiaľ sa napríklad nejaký list uberá z bodu A do bodu B, že medzi týmito dvomi bodmi ho nikto neotvorí, nikto si neprečíta, čo je v ňom. Takže rovnako tak v prípade týchto nových technológií to musí byť. Musíme sa poučiť z minulosti. A je dôležité nezabudenie pri nových technológiách, že je tu vždy treba dosiahnuť vyváženosť medzi ochranou súkromného, súkromnej sféry a transparentnosťou. Je treba mať možnosť určité údaje vystopovať, spätne vystopovať. Je treba si určiť, ktoré údaje sa budú ukladať, ktoré sa budú vymieňať. No a myslím si, že rámcový, 9. rámcový program by mal obsahovať nové verejno-súkromné partnerstva v súvislosti s algoritmami a umelou inteligenciou. Potrebujeme nový program, na toto, aby Európa mohla mať dispozícii dôveryhodné opatrenia a taktiež e, certifikácia tretích, taktiež je to treba poriešiť. Ďakujem. Ďakujeme kolega Rubiš a teraz e, kolega Krumbašev v mene SAD. Ďakujeme. Chcem poďakovať pani spravodajky Kalas za tento veľmi komplexný spis. Podarilo sa jej dosiahnuť dobrý a vyvážený základ, na ktorom môžeme ďalej pracovať. Ehm, máme tu dvoch spravodajcov z Estonska. Estonsko je skutočne e, lídrom, čo sa týka ehm, digitálnej oblasti. Každému je jasné, že jeden z hlavných problémov, je kuk, otázka cookies a taktiež stopovania. No, je tam treba urobiť jasnú hranicu medzi cookies, ktoré sú e, dôležité pre fungovanie webových stránok a internetu. Na jednej strane máme výkonnostné cookies, na druhej strane máme funkčné cookies, no a potom tam máme e, tzv presne zamierené alebo reklamné cookies. Cookies musia byť naďalej zákonné, ale taktiež tam musia byť určené jasné pravidlami, musí tam byť dané na výber používateľom. A taktiež sú určité praktiky, ktoré treba zastaviť, napríklad aby konečný používateľ e, sa nemal možnosť dostať e, k obsahu stránky bez toho, aby prijal cookies. Toto si myslím, že je veľmi škodlivá praktika. Ďalšia oblasť, ktorú treba objasniť v tomto nariadení, je e, oblasť, kde sa nevyžaduje súhlas. Musíme tam zaviesť pravidlá napríklad pre určité siete, pre heatmapping a tak ďalej No a dobre, musí, musí to byť anonymné, ale taktiež je treba myslieť na verejný záujem. Ďalšia vec. Otázka stopovania Wi-Fi. Tam to má dve úrovne. Čo sa týka návrhu komisie, tak e, by tam mali byť nejaké e, fyzické znaky. Avšak Taktiež eh, sa tu vyžaduje notifikáciu. Vyžadujeme avšak flexibilitu pri eh, signály, eh, pokiaľ sa vytočí európske núdzové číslo, vrátanie stopovania prostredníctvom GPS. Aj pokiaľ tam teda nebol daný súhlas. Ďalej, čo sa týka spracovania metadát, ktoré mali byť, kde mal sa umožniť spracovanie v určitých prípadoch. Čo sa týka bezpečnosti, myslím si, že je zásadné začať zamýšľať aj v tomto nariadení o certifikácii terminálneho vybavenia, aby to nebolo povinné, ale iba ten proces spustiť. A taktiež si myslím, že to musia byť bezpečnostné štandardy. Podobne ako v napríklad etikotovaniu energetickej účinnosti by taktiež e, malo byť označovanie úrovne bezpečnosti toho konkrétneho prístroja. Keďže je čoraz viac kybernetických hackerských útokov, tak si myslím, že potrebujeme zmeny v texte Európskej komisie, aby sme vytvorili lepšie podmienky, musíme vytvinúť nejaké bezpečnostné mechanizmy, aby sme mohli overiť obsah, pokiaľ už je e, na línii, aby sme sa vyhli kybernetickým alebo hackerským útokom. Je dobré mať firewall ešte pred e, koncovým užívateľom alebo predfajrovalom koncového užívateľa. Ďalej, čo sa týka článku 11, tak e, chápem, že, po, že v 28 národných parlamentoch si ľudia pušťajú e, fantáziu na voľno, takže je treba určiť túto oblasť ako nedotknutelnú. Ďalej, načasovanie. Myslím si, že sa nič nestane, pokiaľ po e, GDPR e, príde toto naredenie 3 až 6 mesiacov po ňom. No a mandát musí byť prirazový mandát pre komisiu a taktiež pre parlament. Ďakujem. I tempi qui sono andati un po' per conto loro, ma insomma... Áno, Prekročili ste pridelený rečnícky čas, ale keďže sa veľa ľudí nehlási o slovo, tak si to môžeme dovoliť. Pán Berikov, tenivý spravodajca, ešte nehovorila, tak tiež pán Fontána nie, takže tak pán Kelly, teoreticky máte dve minúty. Teoreticky. Dobre, takže ďakujem pani Kalas za prezentáciu svojho stanoviska. Cieľom tohto nariadenia je riešiť otázku bezpečnosti pri komunikácii, aktualizovať pravidlá, e, tak aby zodpovedali novej technologické realite. A nesmieme zabúdať na cieľ voľného toku dát. A toto je veľmi dôležitý cieľ. Najprv všeobecne nariadenie má vstúpiť do platnosti v roku 2018 25. mája, rovnakú dobu ako GDPR. Toto bude Vieme, dobre, poskytne to právnu istotu, ale mali by sme si rozmyslieť, e, tak aby sa tomu všetci mohli prispôsobiť predtým, než toto nariadenie vstúpi do platnosti. Súhlasím s pravodajkyňou že by sme mali zaručiť, že naše riešenie bude e, konzistentné s elektronickými komunikačnými kódami a taktiež konzistentné s GDPR, tak aby tam neboli nejaké protirečivé body. Ako spravodajca pre GDPR dúfam, že z GDPR toto bude zosúladené, než by sme tam dali možnosť e, pridávať nejaké dodatočné e, ustanovenia. Spravodajkyňa chce zaručiť, že riešenia budú implementované, že bude zaručená neutralita e, internetu, taktiež tam bude rozdelenie typov cookies. Vieme, že nie všetky cookies sú protizákonné a je dôležité zaručiť, aby koncový užívateľ bol informovaný a mohol sa informovane rozhodnúť. Čo sa týka stimulov pre spoločnosti, aby sa chránilo súkromie, aby sme mali e, produkty, ktoré sú priateľské používateľom. Toto je dôležité. Taktiež, čo týka výnimky pre bezpečnosť, e, toto je dôležitá otázka. Inovácia, pani Kalas o tom hovorila, to je veľmi dôležité, všetkým, čo týka big data a taktiež e, riešení, ktoré sa budú priateľské k producentom, Takže toto všetko musíme robiť taktiež aj v zmysle inovácie. No a taktiež, čo sa týka článku 2, ten treba analyzovať. Tam sa hovorí o obmedzeniach. Musíme zaručiť, že nebudeme predmetom nejakého rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. No a pani Kals hovorila na záver ešte o dôvere. To je slovo, ktoré sme používali, aj keď sme hovorili o GDPR, pretože pokiaľ je dôvera, tak všetko bude v poriadku. Taktiež pani Kalas hovorila o výbere pre koncového používateľa, to je taktiež kľúčové. A taktiež súhlasím s Paulom Rubigom, že je treba zaručiť, že aj v budúcnosti toto bude e, taktiež použiteľné aj napríklad, čo týka algoritmu alebo umelej inteligencie, lebo toto je veľmi dôležitá oblasť. Ďakujeme, kolega Kelly. A teraz ešte nejakí ďalší kolegovia sa chcú vyjadriť. Vidím, že nie, takže dostáva slovo zastupkynia Európskej komisie. Ďakujem veľmi pekne. Rada by som povedala, že komisia víta e, stanovisko pani Kalas. My si veľmi vážime jej e, hĺbkovú prácu E, vysoko e, kvalitné stanovisko a sme veľmi radi, že sa jej to podarilo urobiť v tomto časovom rámci. E, bolo to krátka doba, ale stále to bolo možné. Pre nás zostáva naďalej veľmi dôležité to, že prijatie tohto návrhu sa môže udiať v máji 2018. Tento dátum maj 2018 nie je len náhoda, je to dôležité, pretože maj 2018 e, je obdobie, kedy GDPR e, vstúpi do platnosti. Vtedy budeme potrebovať e, zhodu e-privacy. Tam je to špecifickejšie. GDPR má všeobecné princípy, zber dát a podobne. A pokiaľ ide o privacy, to sa týka len telekomunikačného sektora. Ale tieto dva musia fungovať koherentným spôsobom navzájom, takže preto, aby sa to udialo, by bolo dobre, ak by v maji 2018 obe tieto legislatívy mohli začať fungovať a byť schválené. Požiadali sme parlament, aby e, pomerne rýchlo sa tomu venoval od januára 2017 a e, máj 2018 bude zhruba 14 mesiacov. Vieme, že je to náročné, ale my sme tiež e, tlačili na seba, aby sa nám to podarilo v januári e, prijať. Pokiaľ ide o obsah, dovolte mi povedať, že my si vážime prácu a vidíme tu množstvo podobných črt. Sme radi, že tu vidíme podporu niekoľko konkrétnych bodov, napríklad definície. Pán Kalas ponechala tieto definície, to je plne v súlade s kódexom elektronickej komunikácie, to je podľa nás dôležité. Skutočnosť, že pokrytie OTT zostáva, to je dôležité, pretože máme nové komunikačné nástroje WhatsApp, Skype a tak ďalej. Tie sa používajú už takmer tak ako tradičné kanály, preto dôvernosť komunikácie tá je tiež e, zabezpečená, keď používame i nové komunikačné nástroje, nielen tie tradičné. Tiež sme radi, že princíp dôvernosti komunikácie bol podporený prísnym spôsobom. Toto je dôležité. A pani Kalas povedala, je to dôležité z hľadiska dôvery i pre biznis užívateľov, aj koncových uh, užívateľov, aby si ľudia mohli byť istí, že nikto ne, nepočúva ich komunikácie. Možno dve, dva body, kde je náš prístup možno trošku iný a chcem povedať, prečo my sme ponechali e, niektoré politiky, pohľady na politiku. Prvá sa týka ďalšieho spracovania. V súčasnosti, po tom, čo telekomunikácie poskytli službu, nemôžu ďalej používať tieto dáta, obsah a metadáta pre ďalšie účely. Nemôžu ich používať pre účely, ktoré neznamenajú, že poskytne sa komunikácia. To je dnes, nie je to možné a komisia v návrhu ponechala rovnaké obmedzenie, čiže nie je to možné. Po tom, čo komunikácia sa doručila, tieto informácie treba vymazať a nie je možné ich ďalej používať. Čiže my sme toto ponechali, pretože e, považujeme dáta za dôverné je, a je dôležité, aby tieto údaje zostali tajné a obava e, z našej strany je, pokiaľ sa umožní ďalšie spracovanie týchto údajov, tak táto dôvernosť informácií by mohla byť ohrozená. E, pokiaľ niekto umožní ďalšie spracovanie týchto údajov, tak tých vlastne otvárate možnosť, e, že sa dáta ne, nevymažú. Pretože v súčasnosti sa uvádza, že tieto údaje musia byť vymazané, pretože sa ďalej nepoužívajú. A keď keď e, toto nenastane, tak sa tu otvára ďalšia možnosť a nemusí prísť k tomuto vymazaniu dát. Čiže to je dôvod, pre ktorý ďalšie spracovanie sa u, neumožňuje. A potom ďalší bod sa týka technologickej neutrality. Súhlasíme s pani Kalas, že tento návrh možno príliš sa zameriava na cookies. Je to jedna technológia, jeden spôsob trackingu, sú tu i ďalšie. No a ešte chcem povedať, že je to pravda v súvislosti s recitálmi. Recitály ukazujú príklady článkov a tie sa tiež odvolávajú na cookies. No zároveň sa týkajú tiež ďalšieho trackingu a kódex článku je neutrálny. Čiže tieto úvodné ustanovenia sa môžu zameriavať na technológie, ktorá v súčasnosti sa najčastejšie používa, ale my sme radi, keď uvidíme zameranie na neutralitu, ktorá stavia na niečom, čo je tam a ďalej ju potvrdzujú. Takže v každom prípade ďakujem vám veľmi pekne za toto stanovisko a ďakujem za to, že sa to urobilo takým rýchlým a konštruktívnym spôsobom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Kalas, chcete sa vyjadriť na záver? A potom budeme hovoriť o termínoch keďže máme trošku viac času, budeme mať i čas na prestávku na kávu. Ďakujem pekne. Ďakujem kolegovia za vaše pripomienky. Mám len niekoľko bodov, ktoré sa týkajú uvedených skutočností. Pokiaľ ide o Wi-Fi tracking, keď e, hovoríme o voľbe a keď e, osoba vidí, že je vysledovaná, tak nemá vlastne možnosť urobiť opt-out z toho, takže možno by bolo kontraproduktívne mať tam tieto znaky, pokiaľ ľudia nemajú túto voľbu, preto som to vynechala. Pokiaľ ide o načasovanie, počula som, čo povedali kolegovia ohľadom načasovania a tiež som počula e, to, čo povedala komisia k tomuto načasovaniu. Myslím, že sú tu dve, má to dve stránky. Tá prvá je, že Eh, keďže je to v súvislosti s GDPR, spoločnosti musia obe tieto legislatívy splniť a potom bude jednoduchšie, pokiaľ budeme mať taký jednotlý balíček a toto bude všetko, čo sa bude týkať eh, dát, trackingu a privacy. Druhá vec sa týka otázky dĺžky implementácie. Pokiaľ čas na implement implementáciu bude krátky, tak bude veľa toho, čo firmy budú musieť urobiť, aby tieto pravidlá splnila. Ja som otvorená na diskusiu s kolegami o tom, akým spôsobom prijať najlepší prístup v tejto súvislosti. Pokiaľ ide o voľný tok údajov, myslím si, že je to dôležitá otázka, no nie som si istá, ako ju vyriešiť tu eh, v, v rámci časti privacy. Pokiaľ ide o technologickú neutralitu, Súhlasím, že e, články sú viac neutrálne z hľadiska technológie, ale úvodné ustanovenia sú tiež veľmi dôležité. E, takže mali by sme ísť urobiť e, čo najneutrálnejšie z hľadiska technológie a nenechávať nič mimo. Takže ďakujem vám všetkým veľmi pekne a teším sa na spoluprácu s vami. Ďakujem pekne. A tým sa dostávame na záver diskusie o tomto dôležitom bode. Chcem pripomenúť, že 26. jún je dátum e, na zaslanie pozmeňovacích návrhov. Ako iste viete, systém je otvorený od, od 19. júna a 2. oktobra v Štrasburgu budeme hlasovať o stanovisku. Takže chcem poďakovať vám všetkým za túto veľmi dôležitú rozpravu. Myslím, že teraz nám zostalo nejakých 10-15 minút, prvnež e, začneme hlasovať. Ďakujem. Uh, Ďakujem, uh, dámy a páni, prepačte, že som vás nechal čakať, no prišiel som z inej schôdze. Prepačte, a začneme naše hlasovanie. Na začiatku skúška hlasovania. Otváram hlasovanie. I close the vote. Zatváram hlasovanie. Ďakujem pekne. Skúška hlasovania bola úspešná.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 Dear friends, excellent. Now we can start. Tak, výborne, priatelia, teraz môžeme začať. Uh, final voting list. Point of order. Faktická pripomienka. Za chvíľu mi mm, prinesú um, moju uh, kartu hlasovaciu a môžeme potom začať hlasovať. Ak to bude zložité hlasovanie, tak budem hlasovať rukou s mojou skupinou. Uh, uh, Prvá správa na zozname je Carlos Zorino, spravodajca. Je to návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa mení nariadenie, ktoré sa týka podpory mm, pripojenia na internet v obciach. Uh, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Blahoželám. A ďalšia správa pani Krell. Vesmírna stratégia pre Európu. Kompromis 1, kto je za? Proti. Zdržal sa prijatý. Kompromis 2 za. Proti. Zdržal sa prijatý. 20 za. Proti. Preveríme. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa. Prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa. Prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa. Prijatý. Kompromis 6 e, za, proti, zdržal sa. Prijatý. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa. Prijatý 42 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 8 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 9 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 10 e, za, proti, zdržal sa prijatý, 48 za, proti, zdržal sa prijatý, 52 za, proti, zdržal sa prijatý, Kompromis 11 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 11a za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 14 za, proti, zdržal sa prijatý. 77 za, proti, zdržal sa prijatý. 50, 15 za, proti, zdržal sa. Prijatý. 16 za, proti, zdržal sa. Prijatý. 19 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 17, kompromis, za, proti, zdržal sa prijatý, 100 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 18 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 18a za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 19 za, proti, zdržal sa prijatý. 110 a transport 42 spolu za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 20 za, proti, zdržal sa, prijatý. 117 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Kompromis 21 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 22 za, proti, zdržal sa, prijatý. 124 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 23 za, proti, zdržal sa prijatý, 129 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 23 a za, proti, zdržal sa prijatý, 24 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 25 za, proti, zdržal sa prijatý, 1,44 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromis 26 za, proti, zdržal sa prijatý, doprava 7 za, proti, zdržal sa prijatý, 1,56 za, proti, zdržal sa Preveríme. 15-6. Zatváram hlasovanie. Prijatý. 157 za. Proti. Zdržal sa. Preveríme. 157. 7. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 27 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. 161 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. 162 za. Proti. Preveríme. 162. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis 28 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. Pozmeňme si návrh 166 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. 167 bol stiahnutý pozmeňovací návrh e, zo strany autora. Pozmeňovací 6, 168 za, proti, to sa zdržal, zamietnuté. 169 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromisný názor 29 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Ďalej Transport 5 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Transport 25 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Inko 5 za, proti, zdržal sa, prijaté. 8 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 9 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Peš A za, proti, zdržal sa, odmieta sa. Peš B za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Peš se za, proti, zdržal sa zamietnutý Imko a za, proti. Preveríme Imko a, preveríme Imko a, zatváram hlasovanie. Zamietnutý Imko B za, proti, zdržal sa prijatý. 1 za. 2 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 3 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 4 za. Proti. Zdržal sa prijatý. 5 za. Proti. Zdržal sa prijatý. 6 za. Proti Preveríme. 6. Preveríme pozmeňujúci návrh 6. Zatváram hlasovanie. Prijatý. 7 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. Konečné hlasovanie, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. prijatý. Obrovská väčšina. Blahoželám spravodajcovi. Ďalšia správa pani Angelika Mlinar. Pravidlá výkonu autorských práv a s tým súvisiacich práv. Začíname hlasovať 85 za, proti, zdržal sa pri, zamietnutý kompromis 1 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 2A za, proti. Preveríme. Bolo by to lepšie. Kompromis 2A. Zatváram hlasovanie. Prijaté. 1.05 za. Proti? Zdržal sa. Ešte raz. 105, 105, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. 1, 3, 2, za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutý. 3 pozmeňujúce návrhy spoločne. 108 až 110 za proti, zdržal sa. Zamietnutý kompromis 3 za, proti, preveríme. Prosím, zdvíhajte ruky, lebo nevidím. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa prijatý. 1, 3, 1 za, proti, zdržal sa prijatý. 1, 3, 3 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 1, 3, 4 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 1, 3, 5 za, proti, zdržal sa prijatý. 1, 3, 8 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 1, 3, 9 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 140 za, proti, preveríme, 140, Zatváram hlasovanie. Prijatý. 141 za proti, zdržal sa prijatý, 142 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 143 za, proti, zdržal sa prijatý, 145 za, proti, preveríme to, 145 145, zatváram hlasovanie. Prijatý. 146 a 147 spolu, za, proti. Zdržal sa prijatý. Preskočíme na 151 za, proti Zdržal sa? Preveríme. A prosím, dvíhajte ruky, lebo nevidím. Ďakujem. Zatváram hlasovanie. Prijatý. 14 za. Proti. Zdržal sa prijatý. 17 za. Proti Preveríme to. 17. Zatváram hlasovanie. Prijaté. 18. Druhá časť. Za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. Preveríme to. Priatelia, prosím, dvíhajte ruky, lebo nevidím. Druhá časť. 18, časť 2. 18, časť 2. Ešte raz, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý? 19 za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý? 20 za? Proti? zdržal sa zamietnutý 21 za, proti, zdržal sa prijatý 22 za, proti, zdržal sa prijatý 23 za, proti, preveríme to, 23 zatvorom hlasovanie prijaté. 24. Druhá časť za, proti, zdržal sa zamietnuté, tá. 25 za, proti, zdržal sa prijata, 28 za, proti, zdržal sa zamietnutá. Kompromis 7 za, proti, zrezol sa prijatý. 34 za, proti, zdržal sa prijatý. 1 za, proti, preveríme. Pozmeňujúci návrh 1. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Kompromis 8a za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. Kompromis 9 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 47 a 48 e, spolu za. Proti. Zdržal sa zamietnutý, 49 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 50 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Pozrieme návrh 3, za, proti, zdržal sa prijatý, 51 za, proti, zdržal sa prijatý. 52 za, proti zdržal sa zamietnutý. Kompromis 10 za, proti zdržal sa prijatý. 55 za, proti zdržal sa zamietnutý. Kompromis 11a za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis 12 za, proti zdržal sa prijatý. 68 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 77 za, proti, zdržal sa, prijatý, 69 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 70 za, proti, zdržal sa, prijatý, 72, 73 spolu za, proti, držal sa, prijatý, 74, 75 spolu za, proti, zdržal sa, zamietnutý, Áno, preberieme 74, 75 spolu. Je to prijaté. Ďakujem. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 13. Chcem, chcel som vás skontrolovať. 13. Za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. 82 za. Proti zdržal sa zamietnutý, 8 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 83 za, proti, zdržal sa prijatý, 84 za, proti, zdržal sa prijatý. Menovité hlasovanie je konečné hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. A faktická pripomienka, pani Mlinar, máte slovo? Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za dobrú spoluprácu. Napriek rôznym názorom, ktoré sme mali na túto tému a vzhľadom na konečný výsledok, ktorý nezohľadňuje ani hľadisko mojej skupiny, ani moje osobný názor. E, vás chcem požiadať, aby ste vymazali moje meno z e, tohoto stanoviska. Ďakujem pani, ďakujem za vašu informáciu. A bude to predložené ako stanovisko ITRE Vaša správa bude predložená gestorskému výboru ako stanovisko výboru ITRE bez vášho mena. Je to škoda, čo s tým možno urobiť? Nič. A teraz prechádzame k záverečnému hlasovaniu správe pána Wernera Langena, ETS, letectvo skrátke. Takže začneme. 3 pozmeňujúce návrhy. 40, 43, 30 spolu za, proti, zdržali sa, zamýta sa. 41 za, proti, zdržali sa, overíme si. 41. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 48 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. 47 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 49 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 35 za, proti, overíme. 35 Uzatváram hlasovanie 35. Uzatváram teraz hlasovanie. Zamieta sa. 36 za. Proti. Zdržali sa. Overíme taktiež. 36 tentokrát. Ja uzatváram hlasovanie. Schválené. 44 za. Proti. Držali sa. Zamieta sa. 45 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Alebo overíme. 45. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 46 za. Proti. Držali sa. Overíme. 46. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 50, 53 a 54 spolu za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 51 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 51. Uzatváram hlasovanie. Schválené, ďakujem. Šestca. Proti? Zdržali sa? Schválené. 55 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 7 za. Proti? Zdržali sa? Overíme. na návrh 7. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 8 za. Proti. Zdržali sa. sa návrh 8. Overíme. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Poďme sa 3 raz za. Proti. Zdržali sa. Taktiež overíme. Prepačte. 3. Už zatváram hlasovanie. Schválené. 31 za. Proti zdržali sa, schválené. 59 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 9 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 10 za, proti, uveríme. Desiatku. Uzatváram hlasovanie. 11, zamieta sa 11 za, proti, zdržali sa, schválené 12 za, proti, zdržali sa, overíme. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 13 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 14 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 15 za, proti, zdržali sa, overíme. Uzatváram hlasovanie. Schválené, 16 za, proti, zdržali sa, schválené, 17 za, proti, Zdržali sa. Overíme 17. Už otváram hlasovanie. Zamieta sa. Osemnáct za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 19 za, proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 20 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 1 za. Proti. Overíme. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 22 za. 21, prepačte za. Proti. Zdržali sa, schválne. 22 za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. 23 za. Proti. Zdržali sa, schválne. 24 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa 26 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa 25 za proti, držali sa, zameta sa, 2 za, proti, overíme, 2. Zatváram hlasovanie. 28 za, proti, Zatváram hlasovanie. Zamieta sa 29 za, proti. Vôbec nehlasujete. Takže overíme 29. Neporiadne nezvíhate ruky, vôbec to ťaľto nevidím. Uzatváram hlasovanie. 33 za. Proti. Overíme. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 34 za. Proti. 34 ešte overíme. schválené. 4 za, proti. Overujeme štvorku. Zamieta sa. 37 za. Proti. Opäť overíme. Uzatváram hlasovanie. 38 za, proti. Opäť musíme overiť. Uzatváram hlasovanie. 39, zamieta sa 39 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. Záverečné hlasovanie menovité. Môžete. Uzatváram hlasovanie. 51 za, 5 proti. Gratulujem spravodajcovi. A posledná správa, posledné stanovisko. Takže prispel výboru ITRE, ITRE k návrhu uznesenia výboru ENVY. GUE chcem niečo povedať. Mám tu napísané, že GUE sa pridáva ku kompromisu. Ďakujem vám. Takže GUE podporí náš kompromis, pokiaľ ho odhlasujeme, pretože všetko ešte je pred nami. Takže je to jedno jednotné hlasovanie elektronické. Môžete hlasovať. Je to stanovisko ohľadom COP23. Takže 52 za, 4 sa zdržali. Ďakujem. Ďakujeme za vašu ochotu. Ďakujem, že ste im podali okuliare, to im pomohlo. Videli ste Sean vôbec niečo? Bez okuliarov? Môže si ich nechať? Nie, úplne navždy. Dúfam, že nájdem svoje. We have. to... Yeah. We, yeah, yeah. We restart at 11. Uh, dear friends. Takže priatelia, 15 minút príliš skoro sme skončili, takže 15 minút pauza, lebo o 11. máme spoločnú schôdzu s výborom Envy. Takže o 17 minút. Effective sme príliš efektívni.